Milí kolegovia, dámy a páni, navrhujem, aby sme začali. Rokovania medzi spravodajcami, tieňovými skupinami eh, pokračovali až do večera a myslím, že tak ako sme si to včera popoludní naplánovali, by sme mohli celé naše hlasovanie dokončiť dnes do poludnia. Viem, že na všetkom sme sa nedokázali dohodnúť, ale hlasovanie by malo rozhodnúť tam, kde sú problémy tou väčšinou. Takže ako sme si to uh, naplánovali včera, budeme hlasovať nie o rozpočtovom hlasovaní, ale uh, o hlasovaní o našom návrhu odporúčaní do druhého čítania. Pokiaľ ide o rozhodnutie správneho hľadiska, sa to volá rozhodnutie spojené so zárukou na pôžičky Európskej investičnej banky mimo územia EÚ. Spravodajca je náš kolega pán Kalfin, podpredseda, ktorý nemohol prísť Momentálne je veľmi aktívny v národnej politike svojej krajiny, ale hovoril nám o tom viackrát počas e, mnohých ťažkých, e, ale nakoniec konštruktívnych trialogov sme dospeli k pozitívnemu výsledku e, delegácie parlamentu rady. Tento trialog dospel do politickej dohody a dnes ide o jednotné hlasovanie, jedno hlasovanie, aby sme potvrdili dohodu, eh, k, ktorou potvrdzujeme náš súhlas ktorý sme dali um, pánovi Kalfinovi pre jeho rokovania. Takže potvrdenie mm, súhlasu parlamentu s týmto návrhom rozhodnutia, kto je za. Ďakujem. Proti? A teda odporúčanie je tým pádom prijaté. No a teraz e, sa vrátime k nášmu veľkému zošitu pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu. A tak ako e, včera sme skončili strana 149, to je okruh 3. 3 149 máte elektronickú uh, kartičku, keďže včera sme hlasovali elektronicky, všetci sú pripravení. Takže horu, hore na strane máme občianstvo, prípravné kroky, to budeme robiť neskôr. 41,86 Hartong. Kto je za? Proti. Zamieta sa. 47,57. Tam sú iba komentáre. Spravodajca je za. Kto je za? Zdržal sa. Zelený. Komentáre sú schválené. Ďalší riadok, dva pozmenujúce identické návrhy, 41,89. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnuté. Ďalší riadok, kultúrne programy, 226. Za, proti. Zdržal sa. Schválený. Hore na strane 150. Máme pilotné projekty. 41,92 Hartong. Kto je za? Proti? Držal sa? Zamieta sa. 230. Výbor pre kultúru. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený ako aj dva ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré sú o rovnakých číslach. 49.05 Haglund. Tu musíme hlasovať o komentároch a hovoria mi, že EPP má pozmenujúci, ústny pozmenujúci návrh. Nie, nie je to tak. Spravodajca. Pani spravodajkyňa. Čo nám navrhujete ako pozmenujúci návrh? Allora, l'emendamento orale è Takže ústne pozmeňujúci návrh vložujem po slovo training a pred slovom language. Tuto vetu e, mládež zastupujúce ohrozené jazyky ako e, vzdelovacie médium. anche questo. Je to v dokumente, eh, ktorý obsahuje pozmenujúce návrhy eh, strana 3. And eh, another pa- eh, un'altra parte che... A na inom mieste, iná časť, prečítam to na hlas, je to na doplnenie ku komentárom. Prečítam to na hlas. I keď je to pomerne zdlhavé, časť eh, týchto prostriedkov pôjde na festivály alebo menšinové divadla. Eh, divadlo v Trieste mm, bude usporadovať festival európskych menšinových eh, mm, divadel a bude si vymeniať svoje produkcie E, e, penetrujúce e, vystúpenia poskytnú príležitosť pre lepšie uznanie príspevku menšinových divadel a slovenského divadla. Taktiež naplní obsahom princíp Európskej únie, ktorý spočíva vo vysokom hodnotení menšinových jazykov a ich kultúr. Donc, on... ďakujem pekne. Saranno modificati con l'introduzione. Pomienky budú takto zmenené a doplnenie e, zapracovaním do prvej časti, využívaním ohrozených jazykov a e, vzdelávacích médií a potom ďalším doplnením tejto časti, ktorú som práve prečítala. Je to v dokumente na strane 3, dokumente o ústnom pozmenujúcom návrhu, takže je toto vloženie a doplnenie 49.05, eh, pán predseda. Dobre, ďakujem pekne. Tieto dva návrhy sa týkajú trošku odlišných aspektov. Môžem to dať teraz spoločne na hlasovanie unblock? Nie. Takže prvý ústny pozmenujúci návrh, teda zapracovanie využívania ohrozených jazykov ako vzdelávacích médií. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Takže táto prvá časť je schválená. K druhej časti časť týchto pridelených prostriedkov má byť e, využitá na a tak ďalej. Kto je za? Proti? Dobre, takže e, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. 32 mm, z nás má kartičku. Hlasujte. Končím hlasovanie. 15 za, 16 proti, takže sa to zamieta táto druhá časť. Ďalej, e, značka Európske dedičstvo, pil sú pilotné projekty, takže 41,93 2007. Mobilita umelcov, to je pilotný projekt. Takže 41,93, pán Hartong, kto je za, proti, držal sa, zamieta sa. Takže 46,00 tiež Media Mundus, Hartong, kto je za, proti, zamieta sa. 231, spravodajca za, kto za, proti. Si sú za, zdržal sa. 231 <laughs> sme schválili. Teraz prejdeme na kapitolu špeciálne výročné akcie. Tu máme kompromisný pozmenujúci návrh. E, spravodajca má teraz kontrolu. Je tu kompromisný návrh, ktorý pokrýva 7, 8, 9 pozmenujúcich návrhov, pokiaľ ide o čísla. Nie. Všetko pokrýva celá táto kategória špeciálne výročné akcie, pokrede o číslo je predmetom kompromisného pozmenujúceho návrhu na základe čísel, ktoré predstavuje 1 500 tisíc a 2 milióny 700 tisíc, pokiaľ ide o platby. Sú to milióny. Dobre, takže je to tak. Kto je za tieto čísla kompromisu? Ďakujem. Proti? Zdržal sa. Nikto. Takže čísla sme schválili. No a teraz sú tu pripomienky a poznámky k, k 60. -ke. Kto je za? Môžeme o nich hlasovať unblock? Dobre. Takže je to ešte jednoduchšie. Dávam e, na hlasovanie všetky poznámky unblock. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Tým pádom sme ich schválili. Blahoželáme. V každom prípade, pokiaľ ide o špeciálne výročné akcie, to sme vyriešili, ale medzi tým pán Žavel sa prebudil. Teda ja som sa prebudil. Vraciame sa trošku naspäť, strana 170, Európs, značka európskeho dedičstva. Zabudol som dať na hlasovať 4192 pána Hartonga. Takže 41 92 Harton, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Ale bolo potrebné o, no, o ňom hlasovať. Ďakujem. Teraz sa vrátime na stranu 153 a tu máme pilotné projekty. Obraciam stranu. mládež v akcii. Najskôr budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu kompromis 174 e, AFET. Spravodajca je za. Budeme hlasovať najskôr o číslach, uvidíme potom e, pripomienky. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Takže 174 sme e, odhlasovali a teda všetky ostatné pozmenujúce návrhy k číslam v projekte Mládež akcií nemusíme o nich hlasovať, ale musíme hlasovať o pripomienkach 174 spravodajce za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Nikto. Tým sme pripomienky schválili a teraz prejdeme na ďalší riadok. 238 spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Ďalší riadok. 748 zelených, spravodajca proti, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 239, kto je za? Spravodajca je za. Proti? Zdržal sa? Schválený. Prejdeme na 44,77. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. A zdržal sa. Zamieta sa. Multimediálne akcie. Je tu len... Najskôr sú tu návrhy k číslam. Máme tu globálny kompromis, ktorý pokrýva všetko a umožňuje nám, aby sme sa vyhli jednotlivým hlasovaniam. Takže k, kompromis k rezerve hovorím so súhlasom nášho spravodajcu. Čísla sú následovné. Pokiaľ ide o viazané alebo záväzky, 27 miliónov a v platbách 24 miliónov 500 tisíc, ale do rezervy by sme dali 4 milióny 500 tisíc eh, v záväzkoch, 4 milióny 500 tisíc v platbách. K číslam je to teda takto. Dávam hlasovať o týchto číslach, kto je za. Proti. Držal sa. Takže k číslam vrátanie rezervy, to je v poriadku a teraz sú tu podmienky uvoľnenia rezervy, pripomienky, ktoré sú predmetom kompromisu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Rovnaká väčšina. Teraz prejdeme keď na ďalšiu stranu 156. Máme tu informácie pre médiá. Informujem vás, že ak v tejto kategórii presiahneme návrh rozpočtu, tak presiahneme maržu celé, celého tohto okruhu. A z tohto dôvodu pre pozmenujúci návrh 221 a dva ďalšie, ktoré sú identicky. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Zamieta sa. Jednohlasne, ale musíme hlasovať o rezerve. Nie? Takže všetko odpada. Dobre. Ďalšie pilotné projekty informačné kancelárie 4602 Vertman, spravodajca proti, kto je za? Proti? Zdržal sa, zamieta sa. 4286 Gajer, spravodajca je proti, kto je za? Proti? Všetci ostatní, zdržal sa. Zamieta sa. Máme tu pripomienky, o ktorých musíme hlasovať v 351. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Prejdeme na ďalší riadok. Dávam hlasovať o 350. Je to vytvorenie nového riadku. Pani spravodajkyňa, čo nám navrhujete k 350? -ke? Budeme hlasovať unblock alebo po častiach? Povedzte. 350. Ehm, je to tam e, omylom dvakrát, takže formálne musíme hlasovať o oboch spoločne, pretože tie dva sú rovnaké. To znamená, že 350 riadok 02 350 02 ktoré zostanú v tomto riadku a hovoria mi, že máme 352, nie, druhá časť 350 0202. Ak to schválime, tak to bude v kategórii 5. A môžeme hlasovať unblock od všetkých týchto troch. Všetci to takto pochopili, ja som to nepochopila, ale vy áno. Kto je za? proti, zdržal sa. Takže takto sme to rozhodli a prvé dva pozmenujúce návrhy zostanú v tomto okruhu 3b a ten posledný bude v okruhu 5. Môžeme teraz prejsť komuniko- na komunikovanie o Európe v partnerstve 10.05. GUE spravodajce proti, kto je za? Proti. Držal sa, zamieta sa. 46.16. Vertman, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Držal sa, zamieta sa. 352. Je to rezerva. Týka sa to čísel s rezervou. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 41,99 Hartong za. Proti? Zdržal sa, zamieta sa, obraciam stranu. Európa pre občanov. Máme nový pozmeňujúci návrh pána Hartonga. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 347 spravodajca je proti, kto je za? Zdržal sa? Zamieta sa. A teda 747 odpadáva. Teraz máme pilotný projekt, ale je potrebné hlasovať o Európskom dome občianskej spoločnosti e, návrh pána Hartonga 4201. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Ďalej, prípravná akcia. Peter Van Dalen, jeho návrh sme stiahli, prípravné akcie. A teda ďalšie hlasovanie sa týka 4203 Hartong. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Van Dalen odišiel 46 468 spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. A teda návrh Juty Hauk je tiež schválený. Ďalší, o, ďalší okruh 4003 Harton, kto je za, proti, zdržal sa. Zamieta sa, Vanda len znovu odpadáva. Teraz prejdeme na akcie únie v oblasti zdravia tomu sú komentáre pána Šuriana, spravodajca je proti, kto je za tieto komentáre. Proti. Myslím, že budeme hlasovať elektronicky. Takže dávam na hlasovanie 4769. Ešte traja kolegovia nehlasujú, nehlasovali. Končím hlasovanie. 15 za, 19 proti. Komentáre pána Šuriana sa zamietajú. Teraz prejdeme na 42.04 Hartong za. Proti. Zdržal sa, zamieta sa. Pán Van Dalen znovu nič. Potom 40.04 Hartong za, proti zdržal sa, zamieta sa. 467 životné prostredie spravodajca je za, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Hlasova- Zelení hlasovali proti, ale majú menšinu. Utah Hawk, teda tiež sme schválili. 43-44 Lepáš, rezerva, spravodajca je proti, kto je za? proti, zdržal sa, rezerva sa zamieta. Ďalej pilotný projekt, o ktorom nehlasujeme. Hlasujeme o 741 socialistov a demokratov. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. A tým sme skončili, pokiaľ ide o okruh 3B. Teraz e, máme zaujímavú štvorku. Najskôr budeme hlasovať unblock o tabulke čísel. Takže rozdávajú sa. Est-ce que tout le monde a le tableau? Majú všetci tabulku? Tabulka, kompromis je v tých dodatočných dokumentoch na strane, ktorá nie je očíslovaná, ale všetci to máte pred sebou. Je to tabulka, kde sú len samé čísla, niektoré návrhy obsahujú čísla a pripomienky, ale pripomienky, o nich budeme hlasovať riadok poriadku, ale pokiaľ ide o čísla, dávam hlasovať o nich unblock. Chápem to tak, že je tu politická zhoda, aby sme pomohli 180, 193 krajinám v OSN plus Palestíne, Vatikánu a tak ďalej. Takže dávam hlasovať o tabulke čísel, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Traja. Zdržal sa. Zelený a GUE. Takže čísla sme schválili jedným hlasovaním. Blahoželám srdečne spravodajcom a skupinám k tejto zhode. No a teraz dávam hlasovať. Máme tu taký osobitný dokument a teraz pôjdeme riadok poriadku. Ide o komentáre. Pozmenujúci návrh 536 a dva ďalšie identické pozmenujúce návrhy spravodajca je za. Kto je za? proti. Liberáli, konzervatívci, Hartong. E, takže tieto identické návrhy sú schválené. 48, 4786, spravodaj sa proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 4756, pán Surian, spravodaj sa za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Dve veľké skupiny hlasovali za. 42.6 eh, od EMPO výboru, sa za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 10.52 od GUE, spravodajca je za, kto je za, GUE proti, všetci ostatní, zdržal sa zamietnutý. 46.31 tiež z GUE, kto je za, pán Portáš, kto je proti, všetci ďalší zdržali sa zamietnutí. 43, 32, e, pán Bosutilo kto je za? Pán Bosutilo, skupina, kto je proti? Všetci ďalší. Zdržali sa EPP, prehrala 10-20 od GUE, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 1-6-7 od AFET. Spravodajca za, kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. 107 GUE, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 508 od zelených, e, spravdať sa proti, kto je za? Nie, spravdať sa je za. Dobre. Juran. Dovolte mi povedať mojej skupine, že to je chyba v našom hlasovacom zozname. Toto je jediný hlas, kde nepostupujeme podľa spravodajcu. Oui, je, je comprends que c'est un vote. Ja chápem, že to je hlasovanie o Tibete a, a preto spravodajca je za. Kto je za? Liberáli, zelený, GUE. Kto je proti? Ostatní. Dobre, teda. E, pani spravodajkyňa, ľutujeme, ale je to väčšina, ktorá je proti vám. Teraz 182 e, AFET, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Tie ďalšie dva sú pokryté, ale pán Van Dalen súhlasí s 182, či, e, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 4768 Surian, spravdaj sa proti, kto je za? EPP. A pani Andres, kto je proti? Všetci ďalší. Zdržal sa zamietnutý. 4765 sa, kto je za? Tá istá väčšina proti. Tá istá zdržal sa zamietnutý. 4362 Gualtieri, spravodajca za, kto je za? Proti? Budem musieť preveriť, pretože to nie je tá istá väčšina. 62 od pán Gualtieri, spravodajca za. A hlasujeme. Zatváram hlasovanie. 18 za, 21 proti Gualtieri zamietnutý. 183 od AFETu s ústnym pozmeňujúcim návrhom vymazať slovo at least 10 million, at least aspoň 10 miliónov, spravdaj sa za, kto je, pro, je za, proti, zdržal sa, prijatý s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom 4453 od pán Van tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom od spravodajcu nahradiť slova uh, e, 10% of this budget line slovný part of this appropriation. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 184. Dva, dve časti. Prvá časť Measures in the Field, Instrument for Stability. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? EPP a pán Hartong. Zdržali sa. Prvá časť prijatá, druhá časť podpora opatrení až po asistencia pomoci po obetiam. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý? 185 za fetu, spravodajca za, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý? ďalšie, prijat, ďalšie pokrytý Gary Gresle Alvaro 4330 od pani Kraca spravodajca za, kto je za, proti zdržal sa prijatý 4454 od pán Van Dalen súhlasí, ale sa to nechce kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý 186 od AFED sa za, kto je za proti 1 proti, zdržal sa prijatý. 44,55 e, a ten e, s tým súhlasí, ale spravodajca nechce, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz obratím na stranu 187 za FED, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Takže Gariga Kresle Alvaro budú radi. 188 od AFET, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 518 e, od zelených v dvoch častiach, prvá časť, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, druhá časť, spravodajca je za, kto je za, proti, Elektronicky preveríme aj druhú časť 518. Otváram hlasovanie. Mm, tí, čo spia, nech sa zobudia. 13 za, 25 proti, takže druhá časť nie je prijatá a FED opäť. Hlasujem len o prvej časti pretože druhá časť je už pokrytá um, v prvej časti predchádzajúceho pozmeňujúceho návrhu, za ktorý sme hlasovali, takže prvá časť, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 4770 od Surian, tá súhlasí, spravodajce proti, kto je za? Kto je za? EPP. to je proti, väčšina zdržali sa zamietnutí. 176 od Afetu, spravodajce za, kto je za, proti. Pán Šurian je proti. No, je to jeho právo. Kto sa zdržal prijaté, je 190 od Afet, kto je za, proti. Zdržal sa prijatý. 47,71 od pána Šuriana. E, kto je za? EPP. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 520 od zelených a to je tiež e, v súlade spravodajca nechce, kto je za. Zelený. Proti. Ďalší zdržal sa zamietnutý. 518 od zelených bol rozdelený na dve časti. Spravda sa za prvú časť, proti. Zdržal sa prijatý. Druhá časť, za, proti. Je to tá istá väčšina ako predtým, predpokladám, no budem to musieť preveriť aj tak elektronicky, takže druhá časť 518. E, Dám o tom hlasovať. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 14 za, 26 proti. Myslím, že e, po 518 budú mať e, tie istú väčšinu. 191 FED prvá časť. Spravodajca je za, kto je za, proti. Zdržal sa prijatý, druhá časť e, je pokrytá. 4456 od pán Van Dalen, spravodajca. Nechce prvú časť. E, hlasujeme o prvej časti, kto je za. Proti. Väčšina um, proti. Kto je za druhú časť? S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Nahradiť 10% of this budget line slovami part of this appropriation. Kto je za? Proti zdržal sa. Druhá časť je prijatá. 520, e, to s tým súhlasil zelených zelených, ale sa to nechce, kto je za. Nie, prepačte, začnem znovu. Kto je za? Zelený a GUE. Kto je proti? Všetci ďalší. Kto sa zdržal? E, zamietnuté 192 od AFED s ústnym pozmeňovakom vymazať aspoň 30 miliónov. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 520 od zelených e, je e, v súlade, ale spravdať sa ich nechce. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Na ďalšej strane máme opäť 518 od zelených. Myslím, že to bude rovnaké za prvú časť, kto je za, skoro všetci, kto je proti. Nikto, kto sa zdržal druhá časť, kto je za, kto je proti. Väčšina. Takže 193 od AFET. Dávam hlasovať o prvej časti pretože druhá je už pokrytá, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatá druhá časť je pokrytá 194 od afetu, spravdajca je za, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 44,58 od pán Fandalena, e, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 253 z INTA, spravodajca je za, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. 59 od pán Fandalen, e, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržal sa, zamietnutá. 10.35 GUE, spravodajca proti, kto je za? Proti zdržal sa zamietnutá. 513 od zelených. Kto je za? Proti? Dáme elektronicky hlasovať, musím to preveriť. 513 od zelených, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Jeden spí. Zatvoríme hlasovanie. 20 a 20 proti. Ten, čo spal. Aj keď spravodajca podporil tento pozmeňujúci návrh od zelených nebol prijatý, ale e, je tu šanca to dobehnúť, lebo máme 519 a e, jem, e, aby sme všetky 519 hlasovali e, spoločne, ale v dvoch častiach. Prvá časť 519, spravodaj sa za, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá, väčšinova. Druhá časť, kto je za, proti. Myslím, že to musíme preveriť, asi to je zamietnuté, ale druhá časť 519 e, by sa mala hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie 38 hlasovalo 40 hlasovalo. 41. stále spí, nebude hlasovať. Dobre. Zatvorom hlasovanie 15 za, 24 proti. Druhá časť je zamietnutá. 42, 23 od pán Hartong, sa aj proti, kto je za, proti. Zdržal sa prijatý. 38 od 9, Spravodajca sa za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. To znamená, Súrian vypadáva, ale nie výbor pre ženy, tam je 54, spravodajca je za, to je za, proti, liberáli sú proti, aj pán Hartong sa zdržal a si návrh je prijatý. K tým ďalším 519 Je to pokryté predchádzajúcim hlasom? Takže nevrátime sa k tým 519. -kám. To znamená, že ideme na 4777, pán Surian, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Mali by sme preveriť, ale nie je to úplne jasné. Takže 47,77 od pána Suriana. Otváram hlasovanie. Pomaly, ale určite. Niektorí stále spia. Zatvorím hlasovanie. 17 za, 23 proti, to je zamietnuté. Takže musíme dať hlasovať o ďalšom Surianom 47,63, um, spravili proti, kto je za. proti, zdržal sa, to je sa väčšina zamietnutý. 519 od zelených. Predpokladám, že to bude e, tá istá väčšina. Hlasujeme. Prvá časť. Všetci sú zrušení, kto je za. Proti. Zdržal sa druhá časť. Kto je za? Proti. Väčšina proti Takže zamietnutá. K 519. Predpokladám, že to bude to isté. Možno to môžeme zobrať po, že prvá časť je prijatá, druhá zamietnutá. Tá istá väčšina. Teraz 171 od AFETu. A ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú totožné, spravodajce za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 196 od AFETu, spravodajce za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 175 od Afetu, ste za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 876 je toto zná, ale musíme dať hlasovať o 4609 e, od pani Vertman, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. A tým sa dosáme e, na koniec e, kapitoly 4. Okruhu 4. Teraz ideme e, naspäť k tomu hlasovaciemu zoznamu s úplne iným okruhom. A to je dosť citlivé. 1A. Je to tak? Bien. Mes chers collègues. Vážení kolegovia, Monsieur, Monsieur Lavia a demandé la parole. Pán Lavia žiada o slovo? Eh, abbiamo da chiarire... Pán predseda, my mm, musíme vyjasniť jednu vec. Eh, tomu, čo už e, tu bolo. Keď dáme hlasovať o balíku, ktorý sa týka týchto osobitných e, udalostí, e, tak keď predseda hovoril, že sa tu hlasovalo o celom balíku a zdá sa, že je to jasné sekretariatu, že sme hlasovali len o istých iniciatívach. Nehlasovali sme o celom balíku osobitných podujatí je to teda ten celý balík. Alors, notre rapporteur explique à, à Náš spravodaj sa nám vysvetlil spravodajca to ešte vysvetlí, no mm, je tu kompromis, alebo dva kompromisy o tých špeciálnych e, podvetiach. Jedna o číslach a e, o tom sme hlasovali unblock a potom e, druhá o všetkých poznámkach, o ktorých sme tiež hlasovali unblock a potom to e, nahradí tie poznámky k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Dobre, takže myslím, že to je dosť jednoduché. Naturellement, le compromis n'a pas repris. Dobre, ten uh, kompromis nezahrnul všetky tie jednotlivé pripomienka poznámky z jednotlivých pozmeňovakov, ale ich nahrádza. Ideme ďalej. Ideme k hlasovaniu 1A. 1A. Tu je uh, osobitný hlasovací zoznam zjednodušený so všetkým kompromisom. Máte ho všetci? Ste pripravení? Dobre. Začneme tým, že budeme hlasovať o tom podbloku 1 a ten zodpovedá všetkým pozmeňujúcim návrhom k návrhu rozpočtu a potom budeme musieť to prebrať pozmeňovák po pozmeňováku a to tých, ktoré riešia len platby. A takže pod bloku 1, kto je za. Kto je za, pod blok 1, kto je proti. Kto sa zdržal. Takže tento podblok je prijatý. Teraz idem k pozmeňovákom. Jednotlivé pozmeňováky. Mm, v tejto položke pozmenem ak ALDE 020201, ktorý zodpoveda strane 6 hlavného hlasovacieho zoznamu v angličtine. Ale stiahuje tento pozmeňujúci návrh. Alors, oui, ma, madame, madame euh, oui, Jensen. Pani Jensen. And, uh, we, we draw, we draw it. Yeah. My to stiahneme. Dobre. Je to stiahnuté a my teraz ideme priamo hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 323. Nie? Takže netreba robiť niečo iné v podbloku 1. Je to tak? Dobre, takže chápem to. K položke 020201 už nemusím hlasovať, ale k 02040102 na strane 12 e, anglickej verzie všeobecného hlasovacieho zoznamu je tu pozmeňujúci návrh od GUE 933 a ten sa týka len platieb. E, ten sa týka len platieb. Je spravodajca za? Nie, ona je proti. E, Pozmeňovaku GUE. To non è della GUE. Prepačte, ale toto nie je pozmeňovák GUE, toto je pozmeňovák k DPP e a GUE žiada hlasovanie po častiach. Teda GUE sa tu spomína, ale to preto, že oni žiadali o hlasovanie po častiach, ale pozmeňovák je o DPP. 777 A čo teda, o čom dám hlasovať? Dans l'ordre. Bon. Bon, alors, je soumets... Dobre, takže dávam hlasovať o Security Research, to je strana 12 e, tej veľkej hlasovacej tabulky, položka 02040102. Najprv e, pozmeňujúci návrh od GUE o platbách. Pozmeňujúci návrh e, GUE od um, o platbách. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A teraz dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 46 86. Eh, A to je tiež od GUE. Eh, sa to nechce. Kto je za? Proti? To isto väčšina zamietnutý. A teraz dám hlasovať eh, o 580, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. A tým sa dostávame k 7, 7, 7. To by mal mať väčšinu, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, teda k platbám. Sme prijali pozmeňujúci návrh 777 a myslím, že ale stiahuje svoj pozmeňovák e, k položke 04 0204, to bola požiadavka na hlasovanie po častiach, takže ideme na stranu 080901, kde GUE opäť žiada o, pozmeniu, o hlasovanie po častiach. Bon. On commence par la, de, à nouveau. Alors, on commence à nouveau par les... Takže začneme s pozmeňovakmi GUE 959 46, 56, pravda sa proti, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Väčšina zamietnuté. Môžeme teraz ísť na 785, eh, spravodajca je za, kto je za? Nie, spravodajca je za. Proti zdržal sa. Dobre. Teda k platbám sme prijali pozmeňujúci návrh. Kompromisný pozmeňujúci návrh. To bol teraz vyriešené. Blok 1. Musíme e, to isté um, prebrať v podbloku 2. Najprv musíme hlasovať o viazaných rozpočtových prostriedkoch. Kto je za? Proti. O záväzkoch. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. K platbám sú e, dva e, požiadavky na hlasovanie po častiach, ale na tom trvá. Dobre, to je na strane 26. 26 budeme musieť začať s pozmeňovákom 713 od socialistov. Spravdajca je za. Kto je za? Kto je proti? Čo sa väčšina? Je to zamietnuté. Teraz musíme hlasovať o 389. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Takže tým sme prebrali 040501 e, a všetky e, ďalšie ako e, vypadávajú. Teraz je tu požiadavka o hlasovanie po častiach o platbách na strane 38, riadok 08 02. Snažím sa to sám sledovať v prvom rade. 956 od GUE, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6, 7, 8, na spravodajke nie je za, za, proti, zdržali sa, schválené. Čiže pokiaľ ide o platby v tomto riadku, Mm, práve toto hlasovanie rozhoduje. Ideme e, k bloku 3. Rovnaký postup. Najprv hlasujeme o kompromise o čísla, Kto je za? Kto je, kto je proti? Zamietnuté. Nik sa nezdržal. Čiže tento podblok je zamietnutý. Avšak musíme aj tak hlasovať podľa, po častiach. Pozmenie sa na vrch zelených. Je to na strane 8, 55 anglického znenie. ITR. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. To znamená, že títo platby, ktoré patria pod tento podblok, e, sú vyriešené. Podblok 3 je ošetrený. A teraz zvyšky. Mhm. V poriadku. Takže pôjdeme podľa tabuľky. 0202 a pozmenujúci návrh dopravy 6713 za proti zrejme budeme musieť hlasovať elektronicky lebo nebolo to jednoznačné takže 6713 výbor pre dopravu zdá sa, že nás je stále viac sme 43, 43, takže predstavte si, jedna osoba sa zdržala. Takže tento pozmeňovak je zametnutý. Ďalej. Rozpočet 4726 nie je za. Je tu ústny pozmeňujúci návrh. Pani nie je za. Kto je za? Spolu s pozmeňujúcim návrhom. E, proti? Zdržali sa? Schválené spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom ženy 6220. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Zelený a GUE proti. Ostatní sú proti žien. Proti ženám zdržali sa zamietnuté ITRE 6073. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 8720 ECR E, spravodajkynia je proti. Kto je za? Skupina pána Mokriša. Pani Vertman. E, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Takže teraz e, poznámky k rozpočtu. Kon, spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Čo robí EPP? EPP je proti, nie za. Takže ešte raz, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 8.14. Kto je za? nie je za. Proti. Zdržali sa? Schválené. To znamená, že 323 odpadáva a 4339 tiež odpadala. 395. Výbor pre zamestnanosť. Spravodajky nie je za, proti. Zdržali sa schválené. Ďalej odpadáva. Ďalej 4772 je to kompatibilné. Spravodajkynia je proti. Kto je za 4772? EPP. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 428 odpadáva. 533 zelený. nie je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 43.65 pán Gualtieri, je to v súlede, nie je za, za, proti, zdržali sa schválené. 397 zamestnanosť, spravodajke nie za, za, proti, zdržali sa, schválené. 427 zamestnanosť, spravodajke nie za, kto je za, proti. Myslím si, že musíme si to overiť elektronicky. 427. Otváram hlasovanie. Hlasujme, prosím. José Luis. Chceme to preukázať. Takže skúsme to ešte raz. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 21 a 21. Znamená to, že je to zamietnuté. 532 nie je za, za, proti, zdržali sa, zem, schválené. 47,75 pán Šurian nie je za. Za, proti, zdržali sa. Väčšina je za, takže je to schválené. 43-63 Gualtieri, nie je za, za, proti, zdržali sa, schválené. 952 GUE, nie je za, proti. Zrejme musíme si to overiť elektronicky. 453 guje. Eh, hlasujeme. Nie je to tajné hlasovanie. Končíme hlasovanie. 15 za, 26 proti. Zamietnuté. 724. Spravodajky nie je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 4503. Pán Van Dalen. Spravodajky nie je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 277 ITRE. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 4761 Van eh, Dalen. Je to kompatibilné. Spravodajkynia je proti. Za. Proti. Zdržali sa. Rovnaká väčšina zamietnuté. 278 eh, ITRE. Spravodajkynia je za. Za. Proti. Zdržali sa schválené. A to znamená, že tým sme ošetli 611. Teraz 4358 Gualtieri. Spravodajkynia je za je to historický výskum, za eh, proti zdržali sa schválené. 7, 2, 5. Socialisti, kto je za? Spravda, proti zdržali sa schválené. 43,59. Pán Gualtieri, spravodajka nie je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 726 socialisti a demokrati. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 528 zelený. Je to, e, toto odpadáva 528 odpolené, odpadáva 529, spravodajkynia je proti, za zamietnuté. 775 EPP. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti. Pán Hatong, zdržali sa? Schválené 719 to je práve schválené, aj nasledujúce dve, e, dva pozmeňujúce návrhy odpadovajú. 531 zelený. nie je za. Kto je za? Proti? Zrejme e, si to overíme elektronicky, pretože ide o nukleárne záležitosti a niekedy to má e, štetný účinok. E, hlasujeme, prosím, končíme hlasovanie. Takže e, e, jadrové štepenie, to je veľmi zvláštne v našom výbore. Takže za 8.34 sú proti, nik sa nezdržal. To znamená, že návrh je zamietnutý. 964 GUE Spravodajkenie je za. Kto je za? Proti? Rovnaká väčšina. Zamietnuté. Takže 627 Alde nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. To isté platí pre nasledujúci pozmeňujúci návrh. 41-65 pán Hartong e, odpadáva, pretože je schválený kompromis 727 spolu s pozmenencem návrhom pani spravodajkyne. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 624 ALD. Spravodajkyne je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. To znamená, že je to eh, aj, to isté platí 475 a teraz 966 eh, eh, izraelskí vojaci. Spravodajky nie je proti. GUE a zelení sú proti, socialisti sa zdržali, takže väčšina je proti. Zdá sa, že socialisti sú proti tomu. 9, 530 zelení Spravodajkyne sa to pozdáva. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Väčšina socialistov. Takže to odpadáva 114. kon. Spravodajkyne je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tým e, e, sme vybavili aj ďalšie. 112 e, nové zdroje pre nové úlohy. Za, proti, zdržali sa schválené. Aj takisto je ďalší pozmenený návrh. 113 ikon. Rovnaká myšlienka za, proti, zdržali sa. Rovnaká väčšina. 113 EPP. Spravodajkynia je za, za, proti, zdržali sa, schválené. Aj, a to isté sa taká pozmenuje ako AFET. 601 ALDE. Spravodajkynia je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 973 GUE. Je to kompatibilné s Spravodajkyne je za, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej. 4360 e, pán Gualtieri, spravodajkyni pána Marie Curieva sa pozdáva, kto je za, proti, e, rovnaká väčšina Takže je to zamietnuté. Pani Kuriova je zamietnuté. Pán Potoš, nech sa páči. Myslím si, že sme niečo preskočili. Nie, váš pozmeňujúci návrh je identický. 315 ITRE. To nie je identické. E, to, čo podal GUE a ja, to je identické. Ale to je zamietnuté. Bolo to zamietnuté. 315. ITRE. Za. Pani nie je za. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Romovia. Libe. 457. nie je za. Kto je za? Za. A čo robia socialisti? 457. Nič nerobia. Proti? Zdržali sa? Takže väčšina je za. Schválené. 535. Zelený. Je to rozpočtovanie e, e, rodovej problematiky. Spravodajkenie je za. Proti. Zdržali sa. Takže e, rodové záležitosti sú podporené rozpočtom. A to znamená, že sme 1A odhlasovali. Mes chers collègues, milí kolegovia, ak sa mi nepodarí nastoliť ticho, budem musieť e, pani podpredsedničku alebo pána Honga e, udrieť. E, teda pani podpredsedničku po, na hlavo a pana kolegu na brucho. Dobre, a teraz pilotné projekty. To bude veľmi jednoduché a e, rýchle a po pilotných projektoch budeme, e, urobíme si 5-minútovú prestávku, aby sme sa pripravili na hlasovanie na ostatné záležitosti, najmä rozpočet parlamentu, teda pilotné, pilotné projekty. Máte, prosím, osobitný, e, osobitnú tabuľku, osobitný dokument, Vieme, že sa dohodlo, ako e, e, politické skupiny zorganizujú toto hlasovanie a navrhujem, aby sme hlasovali en blok. Najprv ohľadom čísel a potom e, ohľadom pripomienok, pretože v otázke pilotných projektov samozrejme prostriedky idú ruka v ruke s poznámkami. Takže mali by sme pokračovať asi podľa tohto. Takže budeme e, hlasovať en blok ohľadom e, celej tejto záležitosti, vrátanie čísel pre pilotných projektov a prípravných e, akcií a pripomienok, ktoré vysvetľuje. Takže kto je za? Ďakujem. Proti? Traja zdržali sa? Je to schválené. Takže pilotné projekty sú schválené. To znamená, že Časť 3 sme uzavreli. Môžeme e, zablahožovať pani spravodajkyni, e, e, pani Franceske. A teraz by som odporúčal, aby sme si urobili 5-minútovú prestávku, aby sme sa dohodli ohľadom ďalšieho postupu, čo sa týka hlasovania ostatných inštitúcií. Takže niekoľkominútová prestávka.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 Bien. Voilà, mes chers collègues. Takže, milí kolegovia, budeme pokračovať. Poprosím vás, aby ste si dávali pozor. Nám sa nepodarilo dosiahnuť úplnú politickú dohodu ohľadom toho, ako budeme hlasovať. Budeme hlasovať podľa jednotlivých eh, riadkov a pri viacerých príležitostiach budem že dať či už spravodajcov alebo politických koordinátorov, ako chcú, aby sme hlasovali. Mm, sú to aj ústne pozmeňujúce návrhy a niektoré politické e, skupiny sa na týchto ústnych pozmeňujúcich návrhoch dohodli na poslednú chvíľu. Takže budeme sa snažiť e, ísť pomaly. E, bežne by sme to urobili asi za hodinu ale chcel by som e, e, povedať koordinátorom politických skupín, že pokiaľ by sme to stihli pred 12.30, chcel by som, aby ste e, predsa len zostali spolu s tlmočníkmi do 12.30, aby pán Belge, ktorý včera, keď sme mali stretnutie, stretol sa s predstaviteľmi predsedníctva, polského predsedníctva ohľadom ITRE, E, poda nám správu o hľadom informácií e, e, ohľadom projektu ITER, programu ITER, čo sa týka vyfinancovania nákladov na výše v rozpočte na rok 2012 sme schválili e, túto záležitosť. Takže po hlasovaní prosím vás, politickí koordinátori, neodchádzajte, budeme musieť prebrať tento bod. A teraz e, veľký e, dokument na hlasovanie. Takže znenie ústneho pozmeňujúceho návrhu. To ste dostali či už včera večer, alebo dnes ráno je to strana 215, ostatné časti v tomto veľkom dokumente a začneme parlamentom. Súvisí to s e, mzdami 2000, 200 e, e, ohľadom uplatnenia Lisabonskej zmluvy. Kto je za? Proti? Ďakujem, zdržali sa. Je to schválené. Ďalší pozmeňujúci návrh. Toto je stiahnuté veľmi e, citlivá záležitosť, e, bežné cestovné e, výdavky. Chceli sme o tom hlasovať unblock. Pýtam sa spravodajkyňu, ako chcete, by sme vyriešili toto hlasovanie ohľadom tohto riadku bežné cestovné výdavky. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím to vysvetliť, pán predseda, aby sme mali maximálnu transparentnosť. Tak a riadok poriadku, pokiaľ ide o Lisabon, kompromis e, v zmierovaní, by, aby sme veci objasnili, aby sme e, tam zbytočne veci nepridávali. Mali sme kompromis, dosiahli sme kompromis v rozšírenom predsedníctve ale skupiny s ním úplne nesúhlasia a ja si myslím, že preto, aby sme nestrácali čas, musíme rešpektovať hlasovací zoznam a keď by sme to zobrali amblok, tak by sme mali veľký zmetok, boli by tu riadky, ktoré by odpadli kvôli tomu. Takže navrhujem, aby sme rešpektovali hlasovací zoznam tak, ako ho máme. Dobre, v poriadku. Pán Bokroš a potom Goran. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predsedajúci. Máme ústny pozmeňujúci návrh, ktorý je relevantný a pre 1005 a 004 máte znenie ústneho pozmeňujúceho návrhu a myslím si, že mali by sme najprv o tom hlasovať. Pokiaľ ho nemáte, eh, eh, môžem to prečítať nie, máme to, máme. Pre uvoľnenie e, e, rezervy 15 e, prostriedkov sa dá do rezervy, kým sa nepredloží predsedníctvu a výboru správa do 31. marca 2012. Takáto správa preskúma realizovateľnosť opatrení, ktoré zabezpečia maximálnu efektívnosť cestovania poslancov s tým, aby sa urobili určité odporúčania na úspory, bude zahrňať opatrenia, ktoré budú podporovať e, používanie e, letenia flexi triedy, e, používanie, používanie bodov pre čestých cestovateľov a takisto úpravy záležitosti postancov. V piatok. Ďakujem pekne, pán Bokroš. Goran. Výsledky teda eh, chcel by som ešte doplniť eh, doplnok, eh, pokiaľ ide o zdôvodnenie. Posledná veta zdôvodnenia by mala čítať, čítať žiadna indexácia sa neuplatní predsedníctvom, pokiaľ ide o cestovné výklady alebo diety, vrátanie teda diet. Boli by sme radi, keby sa to dostalo do ústneho pozornosti návrhu pána, pána Bokroša, s ktorým súhlasíme. Pokiaľ ide o samotnú metódu hlasovania, nie je to správne uvedené v zozname na hlasovanie. Najkľúčovejšie poznemenujúce návrhy to sú 2057 od pána Fernandesa, od pána spravodajcu. Nemáme žiadne výhrady, pokiaľ ide o čísla. Súhlasíme s číslami takisto aj v rezerve. Títo čísla nám sedia, ale Chceme, aby sa hlasovala o ústnom pozmenujúcom návrhu a nie o zdôvodnení alebo e, e, poznámkach spravodajcu. A naša skupina spolu s ECR podporí tento ústny pozmenujúci návrh. Veľmi dobre. V poriadku. V poriadku, viacerí ste žiadali o slovo. Chcem len e, sa uistiť, že som to správne pochopil. Takže zo strany pána Bokroša jeho skupiny je ústny pozmenujúci návrh k, tej, k tomuto riadku, ktorý treba preskúmať, pokiaľ ide o 877. On nám to prečítal, text je jasný. Zo strany socialistov e, je tu pozmenujúci návrh ústny, dohoda k číslam, ale ústny pozmenujúci návrh k rezerve k 2057. Teraz tu mám pána Alvára, Elgu a potom Miguela Portaša. Pán Alvaro. Very much. Um, Ďakujem veľmi pekne. Ešte doplním k tomu, čo povedal Goran eh, eh, ohľadom 2057. Nie je to na tomto zozname. Keby sme mohli osobitne hlasovať o poznámkach, pokiaľ sa schváli ústny pozmenujúci návrh a či je tu taká možnosť eh, oddeliť hlasovanie s tým, aby posledná časť, ktorá E, e, mení pravidla e, otvorenia registra poslancov, aby sa o tom hlasovalo zvlášť. Nie, pán Bokroš, nie preto, že som proti, ale preto, že táto otázka sa rieši v štatúte poslancov. A chcel by som vedieť, či vôbec môžeme sa rozhodnúť o tom, pretože je to v medziinstitucionálnej dohode v štatúte poslancov Samozrejme, môžeme toto preskúmať, ale nie som si istý, či to môžeme revidovať eh, prostredníctvom rozpočtovej pripomienky. V poriadku, ďakujem pánovi Alvarovi. Pochopili sme teda žiadosť o hlasovanie po čestiach. Helga. Thank you, chair. Yes, I think... Ďakujem, eh, pán predseda. Myslím si, že mali by sme najprv hlasovať tak, ako to navrhuje pán Bokroš ohľadom ústneho pozmenenia návrhu a podporujem aj to, čo povedal Goran. Myslím si, že takto bude jednoznačné e, z hľadiska obsahu a postupu. Ďakujem. Silvia. Kam Helga. To mi zjednodušuje život a teraz pán Portáš. E, e, Jediná pochybnosť, pochybnosť, ktorú mám, je to, že v tej prvej časti poznámku e, e, Gorana myslím si, že je to rozporuplné. Je to v rozpore s návrhom e, spravodajcu. Spravodajca nenavrhuje, aby sme zmrazili cestovné náklady, ale aby sme ich znižili o 5 Okrem toho, že sa títo prostriedky dajú do rezervy a poznámka Gorana, firma hovorí o zmrazení. Zmrazenie nie je redukcia. A preto si myslím, že musíme hlasovať mm, po častiach. Súhlasím s tým, čo povedal pán Alvaro. A nesúhlasím s pánom Gordon Fermom. Som proti e, zmrazeniu. Myslím si, že e, e, zniží to 5% plus 15% dať do rezervy. A keďže už mám slovo, mám aj ústny pozmeňujúci návrh ale zrejme ho ohlasím neskôr. No, no, no, mais c'est pour un autre point. Eh, eh, to kvôli inému bodu, bodu. Tento nebol rozdaný v poriadku. Takže spravodajca chce reagovať na slova pána Portáša, ale pán Vogan ho chcel doplniť. Takže najskôr pán Vogan a potom ďalej. Som presvedčený, že spravodajca bude chcieť eh, reagovať na pána Portáša a ja som chcel reagovať. Podľa mňa nie je tu žiadny rozpor. Môžeme sa totiž e, e, dohodnúť, že necháme to na úrovni 5%, ale v poznámke a v zdôvodnení e, povieme, že podľa nás diety treba zmraziť povieme, že diety sa zmrazia na súčasnej úrovni. Ďakujem. Hajder. Presidente. Ďakujem, pán predseda. Aby som to trošku skomplikovala, toto hlasovanie, my navrhujeme ako socialistická skupina, aby tá poznámka, ktorú robil Goran, e, ktorá je v tom odvodnení, aby nebola v odvodnení, ale aby sa presunula do časti poznámok, remarks, pretože ak nie, nakoniec e, to odvodnenie zmizne a ak je to potrebné, treba hlasovať o častiach, pretože niektoré e, skupiny by hlasovali o jednej časti za a druhej proti, ale e, zdá sa, že takto e, nemajú byť valorizované denné náhrady a pausoly, pretože keď to nie je v odvodni, tak to by to nebolo ani v konečnom texte. Spravodajca nám povie, aké z toho vyplývajú závery a odporúčania pre hlasovanie. Mne sa zdá, ak som to správne pochopil, ale teda je to zložité, že v podstate všetky pozmenujúce návrhy ústne, o ktorých hovorili rôzni rečníci s výnimkou pána Portaša, platia k 2057. A možno aj k iným návrhom, ale tento nástroj treba dať a odhlasovať. Pán spravodajca. Pekne, pán predseda. Vždy som hovoril, že by sme sa mali vyhnúť otázk, právnym otázkam. Ale mám tiež pochybnosti, či v zdôvodnení môžeme robiť zmeny pravidiel a žiadať e, rozšírené predsedníctvo, čo si o tom myslí. Kladiem si otázku, ale je to môj prvý mandát, takže a či je možné hlasovať o zdôvodnení, či môžeme hlasovať o nich. Teraz tu máme nový postup, hlasujeme o zdôvodneniach a kvôli tomu oni chcú veci zmeniť a teraz sa to týka pripomienok. Tieto problémy by sme mohli vyriešiť, tak ako som to povedal, v uznesení. A bolo by to jasnejšie. To, čo som teda navrhol, bolo 5-percentný škrt na cestovné, na riadok pre cestovné. Bol tu pozmenujúci návrh socialistov, bolo zmrazenie. Ja som navrhol 15 do rezervy. Všetci súhlasili, ale potom nesúhlasili so zdôvodnením. Neviem, ako to vyriešiť. Myslím si, že by sme mohli túto otázku vyriešiť veľmi jednoducho väčšou silou e, v uznesení. A tu sa všetci zhodneme škrtneme o 7 e, v rámci riadku. No o tom s tým všetci súhlasili, aby sme urobili 15-percentnú rezervu, až kým rozšírené predsedníctvo predloží štúdiu pre všetky typy e, cestovného. Myslím si, že môj návrh pokrýva návrh socialistov, je širší, týka sa to všetkých typov ciest, kde chceme ušetriť a ostatné otázky to, na to máme uznesenie a mohli by sme to tam vyriešiť. A ďalšia otázka, môžeme povedať, že ja predkladám ústny pozmenujúci návrh a O tomto sa musí hlasovať najskôr, až potom o návrhoch spravodajcov. Ak to tak je, tak jedného dňa nebudú žiadne návrhy a prídeme sem, urobíme návrhy a hneď potom môžeme predkladať ďalšie návrhy na hlasovanie silnejšie, aby sme Eh, zrušili tie návrhy, o ktorých sme hlasovali predtým. Takže je to zmetok a už od začiatku som sa snažil o konsenzus aj po súhlase rozširného predsedníctva v zmierovaní. Potom je to ďalšia otázka. Neviem, prečo sa to sem vracia. A aj tak som sa snažil o čo najširšiu dohodu. A ja si myslím a opakujem, že v uznesení by sme mohli vyvinúť väčší tlak na zdôvodnenia ako to, čo sa teraz deje v súvislosti s pripomienkami. Chápem, pán spravodajca, hovorí predseda. Kladiem teraz otázku. Navrhli ste pozmenujúci návrh, som to teda správne pochopil, zdôvodnenie, podľa ktorého by sme e, to, že sa sem nebude dávať indexácia a tak ďalej na výdavky a diety, nemá to zmysel predkladať pozmeňujúce návrhy k zdôvodneniam. Buď to bude pripomienka, alebo to, čo mne sa zdá logickejšie, a vy, vy ste to navrhli dať to do uznesenia. Myslím si, že v tomto smere to išlo. Teraz hovoríme o uznesení. Mohli by sme sa zhodnúť v e, uznesení a to som navrhoval na všetkých stretnutiach. E, e, dobre, hovorí predseda, chcete, aby som dal hlasovať o tomto texte teraz? Myslím, že by mal skôr miesto v uznesení. Áno, dobre. Goran. Uh, sorry, I don't agree. Spravedlňujem sa, ale nesúhlasím. Myslím si, že potrebujeme poznámky k, tejto, k tomuto rozpočtovému riadku. Nemôžeme sa vyhnúť hlasovaniu o poznámkach, ale súhlasím s tým, že je tu chyba. Urobili sme chybu, pretože sme k poznámkam nepridali poslednú vetu z, z zdôvodnenia. Myslím si, že to by bolo najjednoduchšie keby e, e, dve pozmeňujúce e, návrhy by sme zahlasovali za 5% zniženie nevadí. 2027 tiež budeme hlasovať za to. Nemáme žiadny problém. 2069. Takže pokiaľ spravodajca sa domnievá, že je to normálny postup, že najprv musíme hlasovať za jeho znenie v poriadku, budeme hlasovať proti, ak to odpadne, potom hlasujeme Eh, o ústnych pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Juta. A potom mám iba jednu malú poznámku k tomu, čo povedal, eh, čo zhrnul Goran. A síce, aby sme hm, schválili 5-percentné zníženie a zároveň pri číslach, eh, aby sme zobrali tento hm, pozmeňujúci návrh 2057 lebo to navzájom protirečí to, sú, e, to je vypočítané z starých čísel a musíme zobrať nové čísla a zhruba takých 10 milión, tých 15 milión. E, takže musíme to dať do rezervy. V opačnom prípade budeme, budú hlasovať o dvoch vecí, ktoré navzájom nezapadajú. Ďakujem. Well, I would like... Chcela by som povedať, že je to zásadná vec, nie, týka sa to e, e, vecnej časti. Spravdaj sa má pravdu, keď e, hovorí, že nie každý tu môže požiadať o hlasovanie o ústnom pozmenencom návrhu vlastnom. Predtým, ako budeme hlasovať, musíme povedať, že ak sa objaví ústny pozmenencom návrh, budeme o tom hlasovať, ak s tým bude súhlasiť spravodajca. Oui, monsieur le rapporteur pán spravodajca. Chápem, čo povedal pán Portaš. Aj pán podpredseda. Myslím si, že pozmenujúci návrh socialistov zmrazí výdavky a my chceme škrty, takže to pôjde proti nášmu návrhu pretože oni budú hlasovať potom. Milí kolegovia, tu by som túto diskusiu prerušil. Navrhujem, aby sme hlasovali riadok poriadku. Chápem, že k prvým dvom riadkom e, v číslach a v rezerve tam by nemali byť problémy, ale sú tu odlišujúce sa návrhy v komentároch. Najskôr komentár spravodajcu dáme hlasovať a ak komentár spravodajcu získa väčšinu, tak je to v poriadku. Ak nie, budeme hlasovať o ostatných ústných pozmenujúcich návrhoch. Ja tu nemám zmeny v komentároch. Dobre, ale dáme tvoj e, návrh, tvoj komentár na hlasovanie. Takže keď budeme mať komentár, tak začneme tými tvojimi k riadku 20.01 spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 2069 za. Proti. Zdržal sa? Schválený. 2057 čísla. Vrátanie rezervy. Kto je za? proti. Nikto nie je proti, zdržal sa. Schválené. Ku komentárom spravodajcu podmienky uvoľnenia rezervy, kto je za, proti. Elektronicky hlasujeme. A ja môžem hlasovať? Nie, nemám právo hlasovať. Takže ako teraz zruším moje hlasovanie, tak sa zdržím. Štyridsiati piati sú prítomní. 25 za, 17 proti. 25 za 17 proti, takže komentáre spravodajcu sme odhlasovali, ostatné komentáre odpadávajú. Vyriešili sme to. budú tu aj iné problémy, hoci tento sme vyriešili a budeme mať uznesenie, toto všetko nás ešte čaká, musíme sa zhodnúť. Obraciam teraz stranu 819. Nie, toto všetko odpadáva, celá strana. Takže sa vrátime 4889, e, tu sú pripomienky, je spravodajca za. Zdá sa, že je to kompatibilné. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Len APP. E Väčšina je za. Pripomienku sme schválili. Ostatné cestovné výdavky. Môžeme sa dohodnúť, že predošlé hlasovanie vyriešilo aj tento problém. Je to to isté, takže rovnaký postup. Je to pokryté. Takže môžeme prejsť na všeobecné e, príspevky na všeobecné výdavky tu prichádza Miguel Fort- Portáš. Mm. Ja som vypracoval pozmeňujúci návrh, ktorý e, navrhoval e, zníženie 25 v okruhu všeobecných e, paušálov na výdavky pre poslancov. A teraz ústny pozmeňujúci návrh, ktorý navrhujem, predstavuje, že toto krátenie by bolo len symbolické krátenie, teda že by to bolo zníženie o 5%, a to nám dáva úsporu asi 2 milióny eur. A je jasné, o čo tu ide a preto poslanci prijali zniženie ich príjmu teda ide tu o to, či to príjmu alebo nepríjmu, a to je 5 krátenie, ktoré navrhujem a navrhujem, aby sme o tom hlasovali, než budeme hlasovať e, o e, tom, čo predložil spravodajca, lebo ináč to nebude mať e, zmysel. Toto je pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka čísel a mali by sme e, o tom hlasovať skôr, ako budeme hlasovať o tom, návrhu spravodajcu. Spravodajca navrhuje zmrazenie a ja navrhujem krátenie a preto e, navrhujem, aby sme hlasovali o tom krátení predtým, ako o tom zmrazenie. To je 5 e, krátenie a to je symbolická debata. Ďakujem, pán Portas, teraz hovorí e, spravodajca. E, nebudem e, preberať otázky e, legalnosti a myslím si, že pán Portas mal pozornosť návrh znižiť platy a e, E, ja som predložil pozmeňujúci návrh a potom pán Portas e, predložil návrh e, krátiť všeobecný paušál na náklady o 25%, ale potom, ako povedal pán Portas, ten všeobecný paušál na náhrady není príjem, ale je to všeobecné výdavky na úrad a zníženie. Toto zníženie už predstavuje krátenie samo o sebe a musíme zmrazovať, aby sme sa vyhli právnym ťažkosťam. A Požiadali sme byro, aby predložilo tento návrh. Ja mám vážne pochybnosti o tom, či 5-percentné krátenie je právne. Môže to byť porušenie do poslanca. No nechcem tu prebrať eh, právne otázky, ktoré sú za tým. Čo sa týka hlasovacieho poriadku, Nevadí e, mi tu výnimka od e, pána Portasa, že by sme teda urobili výnimku pre toto hlasovanie, hoci, ako som pochopil, e, že by sme mali hlasovať o pozemcom návrhu spravodajcu najskôr, ale ak to robíme opačne a budeme mať výnimku, mne to nevadí. Ja. V poriadku, ďakujem spravodajcovi za elegantný príspevok, pretože pravidlo, ktoré vždy platilo v našom výbore a platilo aj od včera, že keď je návrh spravodajcu ku každému riadku, najprv hlasujeme o ňom a potom bežný postup. Poradie návrhov začneme tým, ktorý je najviac vzdelený od pôvodného návrhu a tak ďalej. Takže začneme hlaso- e, návrhom pána e, Portaša. Pán Hartong, žiadali ste o slovo? Nie. Áno, máte slovo. Apart from the procedural... Popri eh, procesných otázkach chcel by som podporiť akékoľvek skrty eh, v tomto riadku. To vyšle veľmi dôležitý politický signál v čase hospodárskej krízy. Dávam teda hlasovať najskôr o pozmenujúcom návrhu pána Portaša 200 85, 2085 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Pani Durán sa zdržala. Takže teraz návrh spravodajcu 2003 a 2075. Takže sme v riadku 1006, príspevok na všeobecné výdavky v anglickej verzii. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Takže všetky ostatné odpadávajú s výnimkou pripomienok pána Vandalena k plnej zodpovednosti Tie sú stiahnuté. dobré. Môžeme prejsť k úrazom. Pán Ellis. Uh, just to clarify one thing on... Chcel som vysvetliť jednu vec, pokiaľ ide o poušalné uh, čiastky. Samozrejme, poslanci nemusia to vy, vynaložiť, môžu ich vrátiť, takže e, máte také e, e, vyhranené názory, môžete vždy vrátiť tieto peniaze do rozpočtu. Lesk. Eh, takže James Ellis pôjde príkladom. A my tiež. Dobre, James, takže teraz 20.06, eh, spravodajcu, kto je za? Ďakujem, proti? Držal sa? Takže návrhy spravodajcu Lisabonská zmluva, všetci súhlasia. Ak budú nejaké ďalšie, tak pripomínam, že je tu väčšina. 41 10 hartov, spravodajca proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Schválen. Zamieta sa. 20.12 spravodajcu za. Proti. Zdržal sa? Schválené. Máme tu rezervu zo strany e, konzervatívcov 875, spravodajce proti. To bolo e, stiahnuté. Takže ostatní zamestnanci 2008, spravodajcu kto je za? Proti? Socialisti, zdržal sa? Väčšina je za. Schválený. Ostatné odpadávajú však. konferenční tlmočníci. A ja môžem znovu hlasovať. 2067 spravodajcu. To je za? Proti? Držal sa schválené. K číslam ostatné odpadávajú, ale máme tu rezervu. 890, ehm, 874. Sťahujete to. Je to pokryté. Platí to aj pre 827, 886. Je to pokryté? Áno. Dobre. Prejdeme teraz e, k 2016 spravodajcu, kto je za. Proti. A zdržal sa. Schválené. Externé služby 2068 spravodajcu za, proti, zdržal sa, schválené jednohlasne. Takže zvyšný riadok, zvyšok riadku odpadáva. Nie, pán Portaž bol proti. Ďalší riadok. 41.12 Hartong za. Proti zdržal sa, zamieta sa. len stiahnuté. 41 13 Hartong za. Proti. Zdržal sa, zamieta sa. len stiahnuté. 879 konzervatívci spravodajce proti, kto je za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Ďalšia strana, 40 na 14, Hartong za proti, zdržal sa, zamieta sa. 900. EFD, skupina je proti, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Je to zhodné s ostatnými, takže prejdeme na 826, to bolo stiahnuté, takže 885 Zelení to stiahli. na 15 Hartong za, proti, zdržal sa, zameta sa. 836 stiahnuté, rezerva socialistov stiahnuté. 894 zelený zachované. Rezerva je za, stiahnutá. Stiahnutá. 44 Vandalen. Stiahnuté. Tiež. Prevádzková údržba budov. 831 stiahnuté. 889 stiahnuté. Spotreba energie 2073 spravodajcov za. Proti. Udržal sa. Schválené. Celý zvyšok odpadáva v tomto riadku. Bezpečnosť a stráženie budov. Dva pozmenujúce návrhy unblock spravodajcu za. Proti. udržal sa. Schválené. Zdá sa, že je jednohlasne. Ďalší riadok, 992 GUE, spravodajca je proti, kto je za? Proti? Ďakujem, zdržal sa, zametnuté, takže ideme na nasledujúci k položke 214. Sú tu dva pozmeňujúce návrhy od GOE, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržal sa, zametnuté k vehicles, um, vozidlám, dopravným prostriedkom, pán Van Dalen. Sú tu dva pozmeňujúce návrhy od GOE, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Je to zamietnuté, sú zamietnuté. A teraz môžeme ísť k riadku 230. A opäť to sú Pozmeňujúce návrhy od GUE, spravdaj sa je proti, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Barbara eh, je proti, zamietnuté. A k ostatným administratívnym výdavkom eh, dva pozmeňovaky od GUE, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, zamietnuté kompenzácie mesiacov 2. Pozrieme si návrh, kto je za. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Prijaté. A predpokladám, že tie ďalšie vypadávajú, čo sa týka e, tejto sumy, ale je tu e, rezerva, ktorú žiadajú konzervatívci. E, spravdajce je proti. Kto je za? Konzervatívci a pani Verteman. Socialisti sú za? Nie. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Takže je to zamietnuté. A riadok 302 e, je poznesený vrok od pána Fernandesa, ktorý e, no, sa týka len poznámky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. K sumám 4437 správdajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 920, e, kto je, spravodajca je proti, kto je za, Z, proti, zdržal sa, zamietnuté. A nasledujúce je tiež zamietnutý, pretože bol totožný k schôdzam 880, spravodajca proti, kto je za, ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. K schôdzam Van Dalen nie, vypadol. A teraz e, sú to výdavky na služby cestovnej kancelárie. Pozmeňovák pani Hartong 4116, e, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 833 bol stiahnutý. Pozmeňovák zelených 891, spravdajce proti, kto je za. Spra- stiahnutý bol? Áno, dobre. Zelený stiahli na tlak spravodajcov zelení ustúpili a stiahli ten pozmeňovák 653 od ALDE. Spravodajca má pozmeňujúci ústny návrh. Je na zozname? nevytvoriť e, novú položku, ale e, dať e, viazané rozpočtové prostriedky na terajšiu položku? Už tu máme mm, rozpočtovú položku a ja navrhujem, že nie je elegantné mať dve položky s tým istým, takže navrhujem, aby sme dali do poznámok To sa týka pozmeňovaku 3, 2, 4, 9, spolupráca medzi Európskym parlamentom a tak ďalej. Na tom sa zhodneme. S tým súhlasíme. Teda potom, ako sme si toto vypočuli, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže je to rozhodnuté. a to nám pokryl pozvňovak pána Dafa a od e, Afetu a teraz ideme na stranu 290 227 nadobúdanie majetku 271 bol stiahnutý spravodajca my už sme o tom hlas- hovorili a stiahujem pozmeňovák o štúdiách na ten známy pilotný projekt e, za 2 milióny a žiadam, aby bola rezerva, núdzová rezerva na tieto peniaze. Dobre, takže nesťahujete tento pozmeňovák, ale meníte, že kam tie peniaze majú ísť. Takže Možno to bude v inej položke, teda v rezerve, núzovej rezerve. Teda vypustíme pozmeňová Godafetu. Dobre. Sú, rozumel všet, každý? Takže dáme tento pozmeňujúci návrh e, v upravenom znení hlasovať. E, kto je za? Kto je proti? Teraz asi budeme musieť e, to preveriť. Takže hlasovanie 44 nás tu je a len 40 ľudí hlasuje. Čo sa deje? A tak mala hlasovať. Áno, chýbajú nám socialisti. Nie, bolo tam príliš veľa ZPP, ja som tam bol. Bon, essayez de voter. On va, on va, on va voir ce nous dit la machine. Dobre, takže hlasujte a mm, spočítame to. Teraz zdá sa, že je tu jeden socialista navyše. Takže vy sa zdržte hlasovanie. Vy, vy sa zdržte hlasovania a zastavíme hlasovanie. 23 je za, 18 proti. A príjmame a schváľujeme tento pozemný návrh spravodajcu. A teraz ideme k tej rezerve 838 vzťahy s kongresom USA. Spravodajca je proti. To je za? Kto je proti? Kto je proti tej rezerve? Zamietnuté. Ale teraz pre zmenu mm, spravodajca je e, za tie poznámky, kto je za. Spravodajca je proti tým poznámkam. Spravodajca je proti poznámkam. Hlasujeme o poznámkach, kto je za. kto je proti. A myslím, že je väčšina za, ale budeme hlasovať elektronicky. Nech sa, Helga. Ah, okay. Nous sommes 833. Áno, je to 838. 838. 838. Poznámky. Spravodajca je proti. Hlasujte. O, je tu socialista o jedného navyše. O jedného socialistu navyše, takže prosím, zdržte sa hlasovania. Zatváram hlasovanie. 17 za, 21 proti, takže poznámky sú zametnuté. tak toto je. Pilotný projekt e, bol pokrytý 228 e, riadok 2014, e, kto je za? Dvadsať štrnáct, dvesto dvadsať osem. Pozmeňujúci návrh 2014 eh, opravuje sa predseda dokumentácia a náklady na knižnicu. Máte pripojenky? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? Spravdajca. Eh, ďakujem pekne, pán predseda et au bureau et pas à la commission euh, du budget. Toto má v pôsobnosti predsedníctvo a nie výbor pre rozpočet. Ja navrhujem, aby sme dodržali tú dohodu s predsedníctvom aj s týmito súlad s tými sumami, tak stiahujem tento pozmeňujúci návrh a navrhujem, aby tých 100 milión eur e, sa e, vložili e, do rezervy. 2072, ehm, hovoríte o položke 2072, ale ja eh, chcem, aby sa stiahol pozmeňujúci návrh 2072, ten stiahujem, ale predkladám ústny pozmeňujúci návrh eh, k tejto položke. Pani Matera? Io, ehm, a nome dei firmatari delle... Pán predseda, ja v mene uh, signatárov pozmeňujúceho návrhu e, 4346 stiahujeme mm, tento pozmeňujúci návrh, e, pretože to vyplýva z toho, že to je pôsobnosť predsedníctva, ale e, táto e, položka by e, mala zahrňovať e, príspevky e, v prospech e, arabskej jary a ja ju teda stiahujem im, lebo som jedna zo signatárok a hovorím mene všetkých signatárov, aby, že stiahujeme tento pozmeňujúci návrh. Italien soutenu par Madame Ehm, dobre, tak inými slovami, niektorí poslanci plánovali, že predložia pozmeňujúci návrh na financovanie úradu a kancelárie Európskeho parlamentu v Neapole na juhu Taliansku pre kontakt s stredomorskými južnými štátmi a spravodajca predložil e, ďalší pozmeňujúci návrh, ale stalo sa to, že po konzultáciách medzi sebou včera e, večer neskoro s autormi e, tohoto pozmeňujúceho návrhu jeho autori zistili, že žiaľ neexistuje ani právny základ, ani politický základ, pretože predsedníctvo sa nevyjadrilo čo sa e, týka Domu európskych dejín, e, máme tu e, návrh od predsedníctva a budeme o tom hovoriť v výbore pre rozpočet, ale zatiaľ ešte nepredložilo predsedníctvo návrh a preto chápem to tak, že tí iniciatóri a signatári tohoto pozmeňujúceho návrhu vrátane pani Matórie sú pripravené to stiahnuť. Ona to už podala verejne na schôdzi výboru pre rozpočet a tiež sa tak vyjadrila k tej politickej iniciatíve, ktorá sa príjma a očakáva, že predsedníctvo stiahne tento posunujúci návrh. A teraz, e, ak si predsedníctvo myslí, že um, podľa právneho politického základu tu existuje uh, možnosť na nápravu v budúcom roku v rozpočte, tak uh, môžeme uh, podľa toho postupovať. Takže, pán predseda, mne sa zdá logické, aby váš riadok bol stiahnutý, ak uh, vám to nevadí. Máte slovo. Je to váš pozornosť návrh. Pán Fernández, orale. Sťahujem tento pozmeňujúci návrh, no predkladám tu ústny pozmeňujúci návrh e, alebo pre rezervu na neočakávané výdavky e, podľa sumy, ktorú sme dohodli s predsedníctvom, navrhujem, aby sme e, nezmenili tie sumy, tak ako vo výbore pre zahraničné veci. Ja navrhujem, aby týchto 100 tisíc sa presunulo do e, rezervy na nepredvídané výdavky. Sumy ovo... Áno, veľmi dobre, e, vy ste to správne vysvetlili, takže hlasujeme o 2072 od spravodajcu pána Fernandeša s ústným eh, pozmenením, ktorú ste práve predložili. Nie, takže teda, nehovoríte o kancelárii v Neapoli ani v Capri. To je škoda. Takže sa to skončilo a už to sa tu nenavrhuje. Bolo to um, mesto, ktoré som mal rád. Takže vrátime sa k nášmu. Kto je za eh, to, aby to bol v tej rezerve pre nepredvidené výdavky? Kto je proti? Dobre, nikto. Dobre, takže ideme na elektronické hlasovanie. Vy nehlasujte. Dobre, pretože tu sa tu sčítavajú socialisti. Dobre, zatváram hlasovanie. 25 za, 16 proti. Takže to schválené v tom znení, ako to bolo ústne pozmenené. A teraz ideme na eh, digitálne a tradičné publikácie 2059, spravodajca za, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. A vypadávajú ďalšie pozmeňujúce návrhy, čo týka sum. Tým sa dostávame na ďalší riadok 994 GUE. Spravodajky nie Spravodajky sa proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44-40, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 882 konzervatívci, za, proti, zdržali sa, zdržali sa zamietnuté. 922 e FD, spravodajca je proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže ďalší riadok. Parlamentárium 901 e FD, spravodajca je proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. 231 991 995 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší pozmeňujúci návrh odpadáva. Ďalej. Organizácia seminárov. 2015. Spravodajca. Týka sa to len e, poznámok, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu GUE. Týka sa to čísel. Spravodaj sa proti 9,80. To je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 828 sa stiahlo, ak sa nemýlim, avšak musím hlasovať o 884 e CR. Spravodaj sa proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalší riadok. 883 ECR. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. sa návrh pána Vandalena odpadáva. Nasledujúca strana pozmeniť návrh spravodajca o Lisabonskej zmluve, predpokladám, že je za, proti, držali sa tak súvisí to s Lisabonskou E, zmluvu 443 odpadáva, e, príspevky európskym politickým stranám 4117 pán Hartong, spravodajca proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4444 pán Van Dalen, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 902 FD, FD, spravodajca proti, za, proti, zdržali sa, zametnuté. A ostatné sú identické. Príspevky európskym politickým nadáciem. Pán Hartong, 41.18. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 4, 4, 4, 5, pán Van Dalen, iné čísla, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 903 FD. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A ostatné odpadávajú. 2010. Spravodajca. Lisabonská zmluva. Je to schválené. Myslím si, že Lisabonskú zmluvu sme už schválili. 982 GUE. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Ďakujem, zdržali sa, zamietnuté. Nasledujúce e, návrh Padova. 2004. Spravodajca, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Rezerva na nepredvídané výdavky. Niektoré pozmeňujúce návrhy už sme predtým schválili v súvislosti s touto rezervou na predvydané výdavky a preto navrhujem, aby sme 2008 a 2004 odhlasovali unblock. Kto je za? Joran. Hovoríme o 2008-2004. E, rezerva na, na predvydané výdavky. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Ostatné odpadávajú. Teraz rezerva na IMAS. Spravodajca. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Establishment plan. E, e, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Toľko parlament. Nie. To sú otázky financovania. Eh, eh, Fernandesová správa ešte nie je ukončená, takže súdny dvor 2023 eh, za, proti, zdržali sa schválené. Ostatné odpadávajú. 2024 od spravodajcov, to je za, proti, zdržali sa. Schválené. Ďalšie odpadová. Dočasné príspevky 2026. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Dôchodky 2027 od spravodajcov. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. E, predbežné e, rozpočtové prostriedky 2028 za. Proti. E, zdržali sa schválené. Platy a príspevky 2029 spravodajcov za. Proti. Zdržali sa Schválené. Nároky spojené s nástupom do služby. 345 od spravodajcu. Len čísla. Ospravedlňujem sa. Nie je to spravodajcu, je to z výboru pre právne e, záležitosti. Ale e, e, myslel som, že spravodajca je za, ale zdá sa, že je proti. Kto je za? Proti? Všetci. Všetci sú proti takže je to e, porazené. E, takže predbežné e, vyčlenené prostredky za proti držali sa schválené. 3.3.1. Externé služby. Spravodaj sa proti. Je to výbor pre právne veci. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Väčšina zamietnuté. Ďalšie e, odborné vzdelávanie. Výbor pre právne veci. Spravodajce proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zemetnuté. Spoločenské vzťahy. Výbor pre právne veci. Spravodajce proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zemetnuté. E, podľa mojich informácií 2031, 2032, 2033 od spravodajcov sú stiahnuté. Tým sa dostávame e, na 2035, nákup, údržba a správa zariadenia softveru. 2035, kto je za? Ďakujem, proti? Zdržali sa schválené. Ďalší riadok. E, Externé služby prevádzkovania 2036, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Ďalej, e, e, výbor pre veci 336, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 337 e, výbor Júri za, proti, zdržali sa zamietnuté. 338 e, výboru programovej veci. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Rovnaká väčšina zamietnuté. 339. To isté e, e, e zamietnuté. 340 e, rovnaká väčšina zamietnuté. 3401 Júri rovnaká situácia, rovnaká väčšina zamietnuté. Publikácia všeobecného charakteru 2034 je stiahnuté. 342 výbor pre právne veci. Rovnaká situácia, rovnaká väčšina, rovnaký výsledok zamietnuté. E, nároky spojené s nástupom do služby odchodom zo služby. 2038 spravodajca za, proti, zdržali sa schválené platy a príspevky 2061 od spravodajcov. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. E, ekonomický, Európsky hospodársky sociálny výbor 2020. Takisto ako EU 2020 od spravodajcov za, proti. Zdržali sa. Schválené. To znamená, že ostatné pozmeňujúce návrhy k tomu odpadávajú platé príspevky 2022, e, e, za, proti, zdržali sa, schválené. Ostatné, k tomuto riadku odpadávajú. Ostatní zamestnanci 4104, pán Hartong, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší riadok 4105, pán Hartong, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, rovnaká väčšina rôzne výdavky. 46, 14, pani Vertman. Za, proti. Zdržali sa. Väčšina je proti. Zamietnuté. Tlmočenie 2021. Pán Fernández. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Tým sme vyriešili tento riadok. Výbor regionov. E, platia príspevky. Vy ste e, stiahli svoj pozmeňujúci návrh, pán spravodajca? Áno. Takže hlasujeme pánovi Hartongovi 4101. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ostatní zamestnanci. Ďalšie pozvanie ako pána Hartonga 4102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. E, výdavky na tlmočenie pre výbor regionov 2040. Pán Fernández, spravodajca. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, ďalšie odborné vzdelávanie 2027 od spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Upratovanie a údržba 2041 od spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Spotreba energie 2024 za, proti, zdržali sa e, schválené E, bezpečnosť a stráženie. 2043 od spravodajcov za. Proti. Zdržali sa schválené. 20 bolo schválen, stiahnuté pán spravodajcom e, externé e, služby 2044 za, proti, zdržali sa schválené. Telekomunikácie 2045 od spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 8.44 od spravodajcu. Ospravedlňujem sa, to odpadáva. E, platé príspevky 20.63 e, e, od spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené. Schôdze 20.48 spravodajca za, proti, zdržali sa schválené. Komunikácie a publikácie 20.47 od spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené Európsky kontrolór ochrany údajov 2050 a spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené. 2064 spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené. E, Európska služba pro vonkajšiu činnosť od pána Hartonga 4107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pokiaľ ide o 197, čo navrhuje pán spravodajca? Podmienky e, rezervy sú stanovené a preto odporúčam, aby sme schválili čísla, ale aby sme zároveň e, sa zbavili samotnej rezervy. Čiže tieto predbežne vyšlené prostriedky sa dostanú do riadku Takže odporúčate, aby sa to dalo preč z rezervy, aby sa dostalo na svoj riadok. To je za. Ďakujem. Proti. Ďakujem, zdržali sa. To znamená, že predbežné vyčlenené prostriedky sa dostali do príslušného riadku, ako to odporúča spravodajca. Ďalší riadok. 4107, pán Hardmus, spravodajca je proti, kto je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Ďalší riadok. 41.07. Pán Hartong e, za, proti. Zdržali sa zamietnuté. EFD. Spravodaj sa proti. E, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 198 spravodajca, to je pozmenica návrh spravodajcu ten je e, totožný tomu, čo sme schválili. To znamená, že v návrhu rozpočtu to sa dalo do rezervy. Vy odporúčate, aby sa to vrátilo do príslušného riadku rozpočtu. Takže vráti sa to do tohto. Záproti zdržali sa schválené. E, sociálne poistenie, pán Hartong, 4107, to je za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Ďalšie 41.07. Pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zmluvní zamestnanci. To je isté, je to nový pozmenujúci návrh. A rezerva sa e, ruší a predbežné e, e prostriedky sa dajú do e, návrhu rozpočta Zaproti zdržali sa schválené. to isté platí pre dvestovku, alebo nie? A ste proti tomu? Ste proti e, e, afetu? Pán Gualtieri, nech sa páči. To je dvestovka. To je, e, e ako ostatné navrhy afetu, sme za, spravodajce je proti, ale v, v rámci ústneho pozmeneného návrhu e, navrhujeme zrušiť rezervu. a potom e, budeme hlasovať iným spôsobom. Súhlasíme však s tým, že takisto ako v prípade ostatných pozmeňujúcich návrhov, aby sme mali všetky e, čísla v príslušnom riadku a nie v rezerve. A ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Áno, je to tak, súhlasím. Takže inak povedané, ste za to, aby sme schválili pozmeňujúci návrh 200 a spravodajca je proti tomu. V poriadku, takže hlasujeme o 200. -ke. Pani Jensen. E, Chcel by som ešte raz položiť otázku. Kto predkladá tú ústny pozmeňujúci návrh? Mali by sme si vypočuť od spravodajcu, či s tým súhlasím. Podľa mňa je tu pravidlo pretože práve spravodajca by mal predkladať ústne pozmenujúce návrhy. Áno, máte pravdu, pán spravodajca? Takže oddelené. Takže odporúčate, aby sme najprv hlasovali o čísle a už potom o rezerve. Ale to nie je pozmenujúci návrh, nie je to ústny pozmenujúci návrh poriadku, súhlasíme. Takže je to pozmeňovok 200. Pozmeňujem sa návrh 200. Pozmeňujem sa návrh 200. Hlasujeme o číslach. Čo si myslí pán spravodajca? Aby sa to vrátilo do návrhu rozpočtu a už potom budeme hlasovať o rezerve. A potom budeme hlasovať o rezerve. Ale ak nebudú tam žiadne čísla, potom nemáme čo dať do rezervy. Kto je za to, aby sme schválili toto číslo? V 200 proti. E, overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujme, prosím, lebo e, štyria poslanci ešte neodhlasovali. Končím hlasovanie. Za 18 proti 19. Takže tento pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Musíme teraz hlasovať o tom, či je v rezerve. Nie, pretože tam nemáme už žiadne číslo. 201. Rovnaká situácia ako predtým, takže rovnako budeme hlasovať, predpokladám. Myslím si, že áno. Kto je za? Proti. Ďakujem niekto zmenil spôsob hlasovať medzi týmito teda dvomi pozmeňujúcimi návrhmi, takže je to rovnaká väčšina, nemusíme e, to overovať. Zamietnuté. Informačné a komunikačné technológie 2066 spravodajce áno, teda za, proti. Takže elektronicky poprosím. 2066 od spravodajcu. Máme tu zmiešané pocity, takže elektronicky poprosím tlačte na príslušné tlačidlo. Už sme takmer hotoví. Takže 17 19 zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 41.08 od pána Hartonka. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 202. To je niečo nové od Gualtieriho? Nie. Pán spravodajca, to isté ako predtým v podstate. Takže rovnaká väčšina. Pán Fernández je teraz za. Výborne. V poriadku. Takže e, vracame to do návrhu rozpočtu Obnovujeme e, e, e, na rozpočtu za, proti, zdržali sa. Ďakujem. To znamená, že pokiaľ ide o číslo, to sa vrátilo do návrhu rozpočtu. A teraz odporúčajte, aby sme dali niečo do rezervy? Nie. Takže obidíme sa bez rezervy. Nikto nenavrhuje. takže aby sme zrušili rezervu. Ospravedlňujem sa, vzhľadom na to, že to existovala rezerva, takže budeme o tom hlasovať. Takže pán spravodajca vypočul si dôvody e, e, na zrušenie rezervy. Kto je za zrušenie rezervy? Proti. Zdržali sa. Takže nemáme tu žiadnu rezervu. V každom prípade dostávame 42,96. Tu sa navrhuje e, rezerva e, pani Grester, to navrhuje spravodaj sa s tým súhlasí. Kto je za? Proti? Takže elektronicky poprosím, aby sa vytvorila rezerva. E, hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. 24.15. Takže prostriedky sa dostávajú do rezervy. Tým sa dostávame do 41.08. Pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 203. Takže e, e, najprv hlasujeme o e, vrátení prostriedkov do návrhu rozpočtu. Kto je za čísla? Proti? Elektronicky? Takže číslo, ktoré máte v 203. Nábytok. Hlasujme, prosím. Končíme hlasovanie. 2020. Takže je to zamietnuté. Nemusíme hlasovať o rezerve, pretože nemáme tu žiadne e, prostriedky. 2012 4108 e, pán Herdomu za, proti, zdržali sa zamietnuté. 213 4108 od pána Hartonga za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalší riadok 204 od výboru AFET rovnaký problém, takže najprv hlasujeme o, o vrátení prostriedkov do rozpočtu, kto je za, proti. Elektronicky poprosím. 204. Hlasujeme o číslach, aby sa to vrátilo do návrhu rozpočtu. Hlasujte, prosím. Nezahájajme, prosím. Končíme hlasovanie. 19 za, 20 proti, takže nevráte sa do rozpočtu, nič nedáme do rezervy. 205. Rovnaká záležitosť a predpokladám, že aj rovnaká väčšina. Praje si niekto zmení svoj názor, povedzte, ak nie, pokračujeme. 206. Rovnaká situácia. 207. To isté. Rovnaká väčšina zamieta sa. 210. Zase rovnaká situácia, rovnaké stanoviska, rovnaké väčšinou proti e, zamietnuté. Teraz pilotný projekt. Toto je už ošetrené. 3251 spravodajcov, kto je za, proti, Musíme sa to overiť elektronicky, pretože zdá sa, že sú tu um, rovnaké názory, takže hlasujeme 2051. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 23 proti, zamietnuté. To znamená, že teraz budem e, e, hovoriť, e, hlasovať o 41.09 pána Hartonga za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 209. Nož v prvom rade musíme e, zahlasovať o číslach a až potom o presunie do rezervy. Spravodajca, čo si myslíte, pán spravodajca, ohľadom čísel 209? Ďakujem, e, súhlasím s číslami a tu by som chcel odporučiť, aby 5 miliónov, poviem to po anglicky, nie. Týka sa to riadku 3000. Myslím si, že v prípade 3003 platí to isté. Takže e, pozmením sa návrh 209. Bolo e, oficiálne e, rozhodnuté, že sa otvorí E, e, delegácia EU v Spojených Arabských Emirátoch. Tak urobíme to dvomi krokmi. Takže najprv e, o číslach a už potom povieme o rezerve. Takže najprv hlasujeme o vrátení prostriedkov do rozpočtu. Spravodaj sa je za, kto je za, proti. Zdržali sa. Takže v, v, vrátime e, tieto prostriedky do návrhu rozpočtu. A teraz e, ohľadom e, rezervy, keď sa pozriete na pozmenujúci návrh. kde tu návrh 13 miliónov sa dostalo do rezervy. Ak sme správne rozumeli pravodajcovi, potom iba 5 miliónov, iba 5 miliónov sa dostane do rezervy Avšak zároveň bude eh, povedané, že je to na účely delegácie v, o, o Spojených arabských emirátoch. Takže kto je za tento konkrétny návrh? Potrebujete ešte čas na vyše? Pravdajca Navrhuje, aby sme dali do rezervy 5 miliónov, nie 13,5, ale len 5, ktoré sú sumou pridelenou pridelenou sumou, takže 5 miliónov Je to suma určená pre delegáciu e, Spojených arabských republik. Áno, zle som to pochopil, takže teraz spravodajca. Predložil som pozmenujúci návrh, aby som sa ako vždy e, pokúsil o kompromis. Myslel som si, že idem smerom ku globálnemu kompromisu. Teraz ústny pozmenujúci návrh stiahujem. Čiže je potrebné, aby som dal hlasovať o pozmenujúcom návrhu, kde sa dáva do rezervy 13,5 milióna. Máme tu e, čísla z návrhu rozpočtu, ale pozmenujúci návrh e, obsahoval túto e, rezervu plus číslo z toho rozpočtu, takže 13,5 milióna. Kto je za? proti. Čiže zamieta sa. Nemáme teda rezervu. Áno, je tu rezerva 13,5. Prepačte, ospravedlňujem sa predseda. Teraz návrh je schválený, čiže rezerva je 13,5 milióna. Áno, už e, mám v tom zmetok. Teraz na konci strany už sa dostávame ku koncu 4109 Hartong. A nie, prepačte, prepačte. 248, externí zamestnanci a vonkajšie služby, 2053 spravodajcu, kto je za? Kto je za? 2053 spravodajcu. Proti? Musíme si to elektronicky overiť k 2053. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ako to vyzerá? Výsledok. 20 za 19 proti, schválený. E, ďalší odpadáva k 209. -ke. Už nemusíme hlasovať o číslach, ale musíme hlasovať o rezerve. Je to to isté, takže je to pokryté. Dvadsať pokrýva celý riadok. 30, 02, 20, 54, spravodajce, spravodajce za, kto je za? Proti? Musím si to overiť, pretože ide o jeden hlas. Takže 2054, otvorím elektronické hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 21 za 19 proti, čiže veľmi tesná väčšina. Takže zvyšok odpadáva. A ďalší riadok 2052 spravodajcu. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Tá istá väčšina. Nikto nezmenil názor oproti predchádzajúcemu hlasovaniu schválené a teda ostatné odpadávajú. Riadok 30.04.2056 04 spravodajcu, kto je za? Proti? Tá istá väčšina. Schválené, zvyšok odpadáva. 41.09 Hartong za. Proti. Zamieta sa. Posledný riadok 2065 spravodajcu, kto je za? Proti. Držal sa, zamieta sa. Posledný návrh k organigramu. Možno dáme o ňom hlasovať. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zamieta sa. Ďakujem vám. Skončili sme. Blahoželáme spravodajcovi. Ešte raz blahoželáme. Ďakujem a blahoželám spravodajcovi, spravodajcom, spravodajcovia a ja. Máme o 14. malú tlačovú konferenciu a teším sa, že sme dosiahli tento výsledok, ktorý je podstou práci nášmu výboru. Našli sme rovnováhu medzi serióznosťou, e, ktorú si žiada táto situácia a ambíciami Teraz tí e, kolegovia a diváci, ktorí nepatria medzi koordinátorov, môžu odísť a poprosím koordinátorov spolu s Reimerom Bögem, aby tu zostali. Budeme hlasovať o uznesení na naše stretnutie 11. oktobra. Budeme hlasovať o uznesení na 11. oktober a máme teraz 2 minúty prestávku.